lebo v rámci eh, uzatvorenia tejto témy je to eh, konečne nás, keď eh, táto snemovňa môže byť spokojná. Predsedajúca, ďakujem pekne. Týmto sme uzavreli túto tému. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Teraz prejdeme k správe pána Skinnera, ktorá sa týka režimov, sa týka poistný, systému poistných záruk. A teraz má slovo pán Skinner na 3 minúty. Ďakujem. Ja som tu za svojho kolega Petra Skinnera, ktorý je spravodajcom k tejto správe. On sa ospravedlňuje, nemohol byť prítomný na tejto rozprave. A ja by som, ja som bol požiadaný, aby som prehovoril. Takže v mene pána Skillera, eh, Skinnera chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za duch spolupráce a vynikajúcu odvedenú prácu k tejto správe. Táto správa na, o systémoch poistných záruk je vytvorená tak, aby poistené strany boli chránené proti možnej insolventnosti poisťovní v ktorých majú svoje kontrakty. Tieto systémy poistných záruk, ktoré v súčasnosti fungujú v členských štátoch EÚ, e, majú v sebe odlišné prvky, pretože odrážajú špecifika národných trhov. V tejto správe sa odporúča minimálna úroveň harmonizácie, aby sa odrazila táto diverzita rozličných právnych systémov v rozličných členských štátoch Európskej únie. Správa e, volá potom, aby komisia predložila takú smernicu, ktorá by štandardizovala mm, spoločného menovateľa alebo také minimum, ktoré platí vo všetkých členských štátoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poisťovacích produktoch. E, takisto táto správa e, volá po štúdiách dopadu, ktoré by vykonala komisia, kde by sa skúmali rozličné typy poistenia v Európskej únii, aby boli prijaté rovnaké pravidlá na celoevropskom trhu. Ďalšou úlohou pre Európsku komisiu by malo byť vytvoriť jednotný model pre financovanie ochranných systémov, ktoré by odfinancovali zmluvné strany v prípade, že by prišlo k nesolventnosti poisťovní. Komisia by e, mala navrhnúť tieto e, veci e, tak, ako povedal pán Skinner, aby sme pracovali v duchu súčinnosti a spolupráce. A to na úrovni celej Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pani Ford. Ďakujem pekne. Eh, odovzdajte prosím pekne spravodajcovi eh, poďakovanie za, spravu, za prácu. Ja viem, že by chcel pán Skinner vidieť aj cezhraničné zabezpečenie poistných záruk pre spotrebiteľov. Ja mu ďakujem aj za to, za toto úsilie, aj za rešpektovanie subsidiarity. Ja však nemôžem zase hlasovať za jeho správu, eh, pretože náklady na poistenie rastú vo všetkých krajinách a takisto zvýšené požiadavky na solvent transparentnosť e, a v niektorých e, sektoroch e, prakticky došlo k veľkému navýšeniu poistných sadzieb Napríklad e, takisto bola tu diskusia o, tom, o tej zľave, ktorú majú ženy spoistenia, ženy vodičky. Veľmi často však komisia predkladá takú legislatívu, ktorá však e, zvyšuje náklady, ale má veľmi malý prínos. Ja som teda zvedavá, aký bude návrh komisie v tejto oblasti, kým ešte budem urobiť si môcť dobrý úsudok, pretože aký je prínos toho, keď zabezpečíme

Ďakujem, teraz má slovo pani Basescu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia by mala poskytnúť ochranu spotrebiteľom, predovšetkým vo vzťahu k poisťovňam, ktoré môžu byť nesolventné, nemôžu plniť eh, svoje záväzky nedostatok harmonizácie môže poškodiť hospodárskú súťaž a Rumunsko je jedným z 11 členských štátov, ktoré momentálne majú minimálne e, jeden, e, jednu schému garancií. A to znamená, že zatiaľ ešte na úrovni celej Európskej únie nemáme harmonizovanú ochranu. Poukazujem to predovšetkým na právny rámec, na to, že potrebujeme skutočne komplexný spôsob ochrany spotrebiteľov, respektíve tých, ktorí e, sú poistení. A financovanie národných e, systémov poistných, e, poistných záruk by sa mal riadiť medzinárodného práva. Ďakujem pekne. Ja e, privítam správu pána Skinnera. I celá táto záležitosť ohľadne poistných záruk je skutočne veľmi dôležitá. Ja som to takisto videl u nás doma. Tam sú dosť divné situácie, ktoré sa objavujú, kde jednoducho platy idú smerom nadol a e, náklady poisťovne idú smerom hore. Týka sa to predovšetkým zdravotných poisťovní a výsledkom toho je, že veľa spotrebiteľov si nemôžu dovoliť, aby boli poistení a to vôbec nie je uspokojivé stanovisko. Takisto to vidíme v oblastiach, kde máme tu príklady, kde sa zo 6 násobili náklady na poistenie a častokrát je tu veľa situácií, ktoré nie sú poistkou pokryté. Čiže skutočne potrebujeme

systému poisťovných záruk zatiaľ javí zásah domovskej krajiny. komisia by však mala využiť ostávajúci čas na posúdenie otvorených otázok tak aby pri vstupe smernice solventnosť ii do platnosti boli dosiahnuté požadované ciele. ďakujem za pozornosť.

poslanci, rád by som zablahoželal pánu Skinnerovi a jeho náhradníkovi pán... a celému výboru IKON za túto správu o systémoch poistných záruk. Táto správa je dôležitým krokom k celoeurópskemu prístupu k doteraz e, roztrieštenému prístupu v jednotlivých členských štátoch smerom k minimál, minimálnej harmonizácii. Návrh smernice, ktorá má vstúpiť do platnosti e, do konca roka 2012, je čosi, na čom sa všetci zhodneme. V tejto správe sa napríklad e, zdôraznilo, že je tu e, princíp hostiteľskej krajiny a zároveň, že majú byť spotrebitelia oveľa lepšie informovaní, napríklad prostredníctvom kontaktných bodov. Existuje biela kniha, ktorá bola predložená minulý rok a tam boli zoskupené argumenty, predbežné argumenty komisie. E, nie všetky však sú v súlade so správou, ktorú, o ktorej tu dnes vedieme rozpravu. Naše stanovisko v Bielej knihe bolo, že e, IGS by mali e, pokrývať životné i neživotné produkty, poistné. A čo sa týka e, úrovne financovania, Biela kniha hovorí, že úroveň financovania treba nastaviť na vhodnú cieľovú úroveň, keď sa berie do úvahy obdobie prechodu k novej smernici. Či by toto financovanie malo byť ex ante alebo ex post, to v Bielej knihe sme spracovali takým spôsobom, že systémy poistných záruk IGS, ktoré sú teraz fungujúce na národnej úrovni, by mali byť financované e, ex ante príspevkami z, zo strany poisťovní, tých, čo upisujú poistenie, ale komisia v prípade, že e, nebude dostatok zdrojov, pripúšťa, že môžu byť e, použité aj ex post finančné fondy Pán Skinner prichádza s dôležitou križovatkou, na ktorej stojí európske poisťovníctvo. Je to systém poistných záruk a my veríme, že v budúcnosti nebude zložité nájsť istú spoločnú pôdu, ktorá bude priateľná aj pre Európsky parlament, aj pre komisiu pretože nás povzbudzuje odhodlanie, ktoré ste tu preukázali v tejto rozprave v parlamente. A vaša správa len posilňuje základ pre našu vieru v budúcu spoluprácu. Ďakujem vám. Ďakujem vám, pán komisár, hovorí e, predsedajúca. To uzatvára rozpravu na túto tému. Zajtra o 11.30 sa bude hlasovať e, k tejto veci. Pokračujeme ďalším bodom programu. Využívanie zásady subsidiarity po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Je to